Teraz v mene politickej skupiny Zelených a ale pani Scott Cato. Ďakujem, pán predseda. V minulom mandáte sme mali 15 uznesení ohľadom Venezuela, ktoré sme schválili a E, neviem, či našim cieľom bolo e, vyriešiť túto situáciu len tak, aby to bolo e, pozitívne pre venezuelských ľudí. Išlo tam aj o zdiskreditovanú Madurovú vládu. Ďalej tu máme ďalšie krajiny v, strednej, v centrálnej Amerike, odkiaľ taktiež utekajú ľudia. Máme ďalšie uznesenie v tomto parlamente. Jasné, že táto stratégia zatiaľ stroskotala a Ďalšie veci, ktoré sa zmenili od našho posledného uznesenia. Michelle Bachelet navštívila Venezuelu v mene OSN. E, boli tam odsúdené e, porušovania ľudských práv, ale čo sa týka Barbadosu, tak tam iniciatíva, ktorú by sme mali podporiť vy, tak ako ste ju podporili podporiť všetci a tak, ako by ste ho podporili vy. Je tu teraz nádej, že sa nám podarí sprostredkované riešenie toho demokratického procesu, ktorý bude môcť podporiť všetci venezuelčania a myslím si, že toto mal podporiť tento náš parlament. Ďakujem. E Ďakujem veľmi pekne za e, skupinu za skupinu ID, pán Olivier na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Venezuela eh, je to v podstate najskôr ľudská tragédia. My eh, vieme, mm, že tie kolektivistické systémy eh, nefungujú, že tu to, čo pre krajiny únie sa tu ukazuje, že je to také dvojité postihovanie. Za prvé sa tu sa, sa pripájame k americkej pozícii, e, pričom si, sa pán Guaido podporuje a to je vlastne v zmysle línie prezidenta Trumpa. Prečo tu máme vlastnú organizáciu, keď sa vlastne len pripojíme k americkej politike a nerobíme svoju vlastnú? A potom miešavanie sa brutálnym spôsobom do vnútropolitického konfliktu, toto môže viesť k občianskej vojne. Taliansko sa tu um, správalo veľmi vyvážene, veľmi, um, veľmi ústretovo, veľmi odvážne a Európska únia sa nemala do toho miešať, ale Teraz e, to je veľký handicap, pokiaľ, sa, pokiaľ by Únia chcela vystupovať ako sprostredkovateľ. Myslím si, že z tejto smutnej situácie by sme sa mali poučiť. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa Fotiga, minúto 30 mene EKR. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pani vysoká predstaviteľka, v roku 2017 sme odovzdali Sakarovú cenu venezuelskej opozícii Bohužiaľ, Madurov režim od tej doby je naďalej pri moci, aj silný. A toto napriek tomu, že sa tam masívne porušujú ľudské práva, dochádza tam k zastrašovaniu demokratickej opozície a dochádza tam aj k masívnemu zatýkaniu. Taktiež si robíme obavy v súvislosti s rôznymi chorobami, nedostatkom liečiv v tejto krajine a predovšetkým e, v súvislosti s utrpením starších osôb a detí. Je tam aj migračná kríza, ktorá sa prelieva do celého regiónu. Naďalej tu je však určitá nádej na základe nedávneho diplomatického úsilia. Ja obozretne vítam barbadoský proces, ktorý vedie Norsko a podporujeme vaše úsilie, pani Mogherini. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. V mene GUE NGL vystupuje pani Pineda Marín. Nech sa páči, máte slovo. chce? Už to funguje, no ďakujem, pán predseda. Katalánsky politik z minulého storočia povedal, že v politike sa môže hoci, robiť hocičo, pokiaľ to nie je e, smiešne. A toto už je presne tak, ako sa chová tento parlament, pokiaľ už toto XT uznesenie hľadom Venezuele schválí. Tento parlament s Antonium Tajanim v čele uznal z, e, z, e, Juana, Juana Guaida za prezidenta. Týmto prezidentom sa on vyhlásil ale sám. A ale celý tento puč stroskotal a Guaido si sadne ku stolu na Barbadose a teraz začína ďal, zase tento tlak. Európska únia musí rešpektovať medzinárodné právo, nemiešanie sa do zvrchovaných rozhodnutí národov a zrušiť sankcie. Tvárite sa, že vám ide o venezuelský ľud, ale tieto opatrenia vedú ešte k väčšiemu utrpeniu. Pani Mogherini, prestante sa vyhrážať sankcio, sankciami a prosím, naďalej tlašte na dialog a sprostredkovanie EÚ by mala podporovať dialog a mala by nechať venezuelský národ, aby si sám rozhodol svojej budúcnosti. To znamená, že Európska únia by sa mala chovať demokraticky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz za nezaradených e, pán Roland na minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda Kastaldo. Situácia vo Venezuele dnes je príkladom toho, čo sa stane, keď sa e, dodržiava socialistická ideológia, prečo ju treba poraziť v Európe. E, dnes ráno ma e, prekvapilo, že e, ľavica túto e, v parlamente si myslia, že socialistické myšlienky vedú k niečomu dobrému, ale ako ekonomá môžem povedať, že tieto nápady sú iba ilúziou a ničomu nevedú. Slovami rakúskeho ekonoma by toto viedlo k otroctvu. Je tu brutálna ekonomická kríza, nedostatok potravín, nedostatok liečiv a inflácia viac ako milión percent. Ekonomika sa zmenšila o 50% posledných rokov a má sa zmenšiť o ďalších 20%. Keď sa tam budete snažiť zasiahnuť, možno sa budete cítiť lepšie, ale určite nepomôžete Eh, odvážnemu opozičnému vodcovi eh, Juanovi Guaidovi a jeho podporovateľom. Ďakujem veľmi pekne. Je tu modrá karta. Akceptujete túto modrú kartu? Je tu modrá karta od vášho kolegu. Pán Horvud má modrú kartu. Chcel by som eh, pochváliť pána Rowlanda e, za to, e, čo povedal, ale ako chce e, postupovať v prípade Brexitu. Budeme to robiť viacranie, samozrejme. Ďakujem veľmi pekne aj za to, že ste boli takí strušní, tak ako pri kladení otázky, ako aj pri odpovedi. Teraz pán López na minútu, nech sa páči. Pán predseda, Pani Mongerini ako venezuelčana, ako Španiel, skutočne s veľkým e, smutkom toto všetko sledujem. Pani Michelle Bachelet, ktorá je vysokou predstaviteľkou SN pre tieto témy, upozornila na porušovanie ľudských práv venezuelčanov, upozornila na vraždy, mučenie, porušovanie ľudských práv, zatváranie do väzenia. Toto je v podstate štátna politika a my sme u, u, v roku 2017 udelili Sacharovú cenu demokratickej opozície vo Venezuele. Táto kríza sa musí vyriešiť prostredníctvom dialogu. Ako koordinátor podvýboru pre ľudské práva vám ďakujem za vynaložené úsilie do tohto návrhu uznesenia, aby sa konali e, slobodné, transparentné, overiteľné demokratické eh, voľby pod medzárodným dohľadom Máme tu aj dokument z 28. marca, ktorý tento parlament schválil a my apelujeme na kontaktnú skupinu, aby spolupracovala s límskou skupinou vo všetkých krokoch, ktoré povedú k týmto voľbám. Toto je jediná e, cesta k demokracii vo Venezuele. Ja chcem požiadať všetky demokratické skupiny, aby podporili toto uznesenie, pretože ide mu len o to, aby systematické prenasledovanie, e, represálie, a ďalšie porušovanie ľudských práv vo Venezuele sa konečne skončilo. Ďakujem. Kolegi, se dovete fare interven- Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyňa a kolegovia, keď budete hovoriť dlhšie, tak potom ukradnite rečnícky čas iným politickým skupinám. Takže pani Santoš na minútu. Pán predseda, pani vysoká predstaviteľka, mám polštinu. A čo sa týka čo sa týka tých skúseností, ktoré sme tu robili, sa ukazuje, že tá situácia, čo sa týka za rešpektovanie ľudských práv, je dramatická. Samozrejme, čo sa týka práva a spravodlivosti, táto situácia je čím ďalej tým ťažšia a nemôžeme túto situáciu ignorovať. Aby sme si to vyjasnili, nemáme iné riešenie, len e, tejto krajine pomôcť tak, aby sa našlo riešenie ktoré sa opiera o dialog, ktoré e, bude mať za cieľ mierové riešenie celej tejto krízy. Musíme dosiahnuť ciele, ktoré, ktoré musia uznať všetky zaangažované strany. A Európska únia musí podporiť e, vytváranie týchto kontaktov kontaktov a dôležité je, aby sme e, urobili skutočne všetko preto, aby sme zabezpečili e, spravodlivé a slobodné voľby, ktoré budú otvorené pre všetkých zástupcov politických strán a ktoré takto bude garantovaná možnosť takisto e, vyslať tam pozorovateľov. Pani, pán Rafalo, pani Rafalo, na minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pani vysoká predstaviteľka, situácia vo Venezuele je naozaj znepokojivá, prináša e, zlú situáciu miliónom. Viac ako 4 milióny obyvateľov opustilo e, krajinu a to je vlastne druhá najhoršia migračná situácia e, vo svete po Sýrii. Ale máme tu morálnu povinnosť prijať tých, ktorí hľadajú ochranu a neplníme si túto povinnosť. Začiatkom tohto roku som videla dôsledky sama, keď som bola v karibskej e, časti Holandského kráľovstva. Bez našej podpory tieto územia čelia neskutočnej e, výzve príjmať e, utečencov z Venezuely. Už teraz utečenci tvoria 10 miestneho obyvateľstva žiadam Európsku komisiu, aby poskytla potrebnú pomoc, aby využila všetky diplomatické e, prostriedky na to, aby sme pomohli. Mali by sme poslať expertov e, z úradu pre e, podporu azylu, mali by sme venovať viac finančných prostriedkov, mali by sme konečne konať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Terč, na minútu nech sa páči. Pani Mogherini, ja som veľmi rád, že sa nám podarilo uznesenie, o ktorom dúfam, že ho podporí široká väčšina v tomto novom parlamente, aby sme opäť poukázali na brutálnu tragédiu, ku ktorej dochádza vo Venezuele už dlhé roky a mnohí sa k tomu stávajú veľmi pasívne a myslím si, že bohužiaľ vy tu zastupujete presne tento túto smutnú úlohu, ktorú sme hrali až doteraz a nepodarilo sa nám e, znižiť mieru utrpenia venezuelského ľudu. My tu hovoríme s bandou politikov, je to banda e, kriminálnikov, nie sú to ani ideologicky motivovaní politiky, sú to, je to banda kriminálnikov, e, ktorých e, chráni kontrolné centrum e, z Havany, z Kuby, e, ktorú tento Európsky parlament a Európska únia celú dobu chráni. Kuba má obrovskú vinu na tom, čo sa deje vo Venezuele a opakuje sa to, alebo hovorí sa to málo. Kriminálnici z Venezuely musia byť vnímaní ako veľká hrozba, pretože ináč, alebo pardon, je treba im vážne pohroziť, ináč sa nepohneme v týchto rokovaniach a táto hrozba z našej strany musí byť v podobe sankcií alebo v inej podobe, ale rozhodne je nutná. La parola ad onorevole. Ďakujem slovo má pani Kuluglu. Pán Kluglu na minútu. Dobrý večer, mám veľmi priamú otázku. Nedávno došlo k vojenskému prevratu v Venezuele. Prečo ste to neodsudili? Sme za to? Sme za vojenské prevraty? Sme za vojenskú diktatúru? Prečo? A druhá otázka je, že tu konečne máme zmierovací e, program a dochádza tu k istému pokremku e, pod vedením Norska. Prečo také agresívne stanovisko? Prečo e, také agresívne usnesenie? Prečo nevedeme e, dialog, prečo hádžeme do ohňa e, benzín. A tretia otázka, prečo e, keď sa objaví nejaký Guaido v nejakej inej krajine, kde dochádza k vážnemu porušovaniu ľudských práv, tak tam toho človeka dorežú na kusy. Napríklad Saudská Arábia. Keby tam sa objaví nejaký Guaido, tak ho tam jednoducho zlikvidujú a zabijú. Uh, Uznali by ste ho? Nie, buďme otvorení, a pani Mogherini, e, pretože e, v Sávskej Arabii e, tam by ste sa nedostali, zatiaľ čo do Venezuely sa dostanete. Pán Finčič na minútu. Ivan, nech sa páči. Hvala vám. Javil som sa za rieč, da osudím imperializam. Ďakujem veľmi pekne, žiadal som o slovo, aby som hovoril proti militarizmu, aby som hovoril za pacifizmus a aby som hovoril za mierové riešenie situácie vo Venezuele. A môžeme hovoriť o porušovaní ľudských práv vo Venezuele, ale prečo nehovoríme o porušovaní ľudských práv v Saudskej Arábii? Tam štát má v područí ropu. Môžu si robiť, čo chcú. Nehovoríme vôbec o ľudských právach žien. V Saudskej Arabii nemáme uznesenia o tom, odkiaľ vychádza toto pokrytectvo, ako dlho bude trvať. Takisto chcem sa vyjadriť proti imperializmu Spojených štátov amerických. Či už sú to demokrati alebo republikáni, vždy mali podobnú imperialistickú politiku voči stredoamerickým krajinám. Toto nie je prvý raz, čo USA sa mieša do situácie v latinskoamerických krajinách. Musíme odsúdiť všetky diktatúry, ale musíme pomôcť Venezuele, aby mohla sama bojovať proti imperializmu. Ďakujem veľmi pekne. Pán Milan Mon na minútu, nech sa páči. Pán predseda, situácia vo Venezuele je stále dramatickejšia. Madurov režim, ako dokázala aj mm, správa Michel Bašne, jasne porušuje základné slobody a ľudské práva, ako sme vedeli od začiatku. Čo sa týka tej poslednej vraždy, tak to je, to je najnovší e, dôkaz je treba zaviesť sankcie pre týchto, čo porušujú ľudské práva, pretože zmeny na Venezuele už sa nedajú odsúvať. Je treba mať pre, demokratické voľby, eh, je treba mať predtým ešte prechodnú eh, dočasnú vládu, dialog na Barbadose, ktorý vedie Norsko, musí viesť čoskoro k výsledkom a nesmie eh, Madurov režim toto zneužívať, aby získal čas, ako už sa dialo v iných dialogoch. Je treba poukazovať na potrebné aspekty rýchlejšie, je treba byť kategorickejší voči tejto drame, ktorá sa tam od, um, odohráva. My sme e, pred pár mesiacmi sme e, veľmi e, rýchlo a vhodne uznali Guaidové, Guaidovú vládu a je treba ukočiť túto tragickú nočnú moru, ktorú, trp, ktorou trpí venezuelský ľud čo najskôr. Ďakujem veľmi pekne, pán Ward, na minútu, nech sa páči. Humanitárna, politická, ekonomická kríza vo Venezuele potrebuje okamžitú reakciu. Nedávna správa OSN je veľmi znepokojivá, pretože eh, vytvára veľmi zlý obraz o krajine. Jediný spôsob, ako sa krajina z toho môže dostať, je vyrokovať nejaké riešenie, ktoré bude zahrňať všetky časti spoločnosti. Je dôležité, aby ženy, mladí ľudia a menšiny boli zapojení do tohto procesu, pretože oni držia v rukách kľúče eh, k budovaniu mieru. Ja verím tomu, že sa im podarí nájsť mierový proces a pre nás, Európanov, je dôležité, aby sme podporili tieto rozhovory a aby sme boli proti akýmkoľvek výzvam pre vojenský zásah. Vojna nie je riešenie. Budúcnosť Venezuely by nemala byť postavená na násilí a rozhovory by mali konštruktívne. Vyzývam všetky strany, aby naďalej pracovali pozitívne e, konštruktívne tak, aby sa konali čo najskôr slobodné e, voľby s medzinárodnými pozorovateľmi a kontaktná skupina EÚ by mala viesť v snahe dosiahnuť demokraciu a prepustenie politických väzňov. Ďakujem veľmi pekne ďalším e, rečníkom je Fidanca Karlo. Jednu minútu. Grazie, presidente. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pani Mogherini. Áno, je pomaly na čase urobiť určitú bilanciu urobiť záver, čo sa tam udialo za posledných 5 rokov. Určite tam bolo niekoľko negatívnych aspektov, ale čo sa nás týka, tak musím povedať, že, sa to urob, že komisia urobila niekoľko veľmi dobrých vecí. Určite bolo tu uh, uznesenie na podporu Kvajta, to bolo mm, aj v zodpovednosti mojej vlády, talianska, že eh, sme nepodpísali, ale celá tá dramatická situácia sa zlepšila. Viac než 4 milióny ľudí eh, opustili krajinu, boli to skutoční utečenci, ktorí nemali žiadnu žiadnu, pozornosť alebo neužili si žiadnej pozornosti verejných e, médií, verejných strán. A to sú skutoční utečenci, ktorí potrebujú našu podporu, potrebujú naše prostriedky a my e, žiadame komisie, aby uvoľnila prostriedky, e, podporné prostriedky, ktoré v rámci toho dialogu, ktoré sa uskutočňuje uskutočne cez Nor- Norsko, a aj biskupská konferencia vo Venezuele. Tu chcem povedať, že táto tiež odvedla obrovský kus práce. Pred pár dňami sa e, postarali tiež o to, aby sa mohli čo najskôr konať nové slobodné voľby a myslím si, že je to niečo, čo si, po, e, čo si vyžaduje našu e, pozornosť. Ako ďalším, rečni, ďalším rečníkom je pán Nikolaola Alvanos. Pán Nikola Alvanos, nech sa páči, jednu minútu máte. Jednou z prvých aktivít, ktorú urobila nová demokratická vláda, bolo uznať e, vodcu Guaida a uznali ho za um, predbežného prezidenta Venezuely. A išlo tu aj o stanovisko EÚ, ktoré to podporilo. USA, EU a spojenci nie sú ale uznaní e, venezuelskou vládou, ale preto, že e, venezuelský ľud by byť jediný, ktorý e, rozhoduje o tom, kto je prezidentom Grécka. Grécky národ odsúdil v minulosti zasahovanie USA do toho, čo sa deje vo Venezuele a e, Grécka komunistická strana vyjadrila svoju solidaritu s ľudom Venezuely aj s komunistickou e, mládežou. E, pán Lega. Yes, thank you. Áno, ďakujem pani uh, vysoká predstaviteľka. To zlo uh, na svete má mnohé tváre a vo Venezuele je to Nicolás Maduro, ktorý roztrhol krajinu na mnohé kusy podľa MMF. Inflácia v krajine uh, sa predpokladá, že bude do konca roku 2019 10 miliónov percent a vo sa ľudia hľadujú a keď výjdu do ulic, tak Madurové bezpečnostné síly ich strieľajú. 5 miliónov ľudí do konca roka utečie z krajiny, aspoň podľa OSN. Venezuelčania eh, sú na kolenách, ale neboli porazení. Juan Guaido je ich legitímny prezident. A tento Európsky parlament a väčšina členských štátov uznali eh, Guaida za prezidenta. Sú však viaceré členské štáty, ktoré stále podporujú Madurovú eh, vládu a Madurov režim. A keď tak robia, tak bojujú eh, proti odvážnym ľuďom, obyvateľom eh, Venezuely. Zrejme to nie je tá podpora, ktorú dúfali. Ja teda súhlasím s tým, že e, treba viesť tento boj proti Madurovi a Maduro sa musí zodpovedať za vojnové zločiny. E, ďakujem pekne pani Beata Kempa. Pani przewodnicząca, szanowni... Pan predsedajúci, vážne dámy a pani humanitárna kríza v, vo Venezuele je ťažká a E, tá situácia sa zhoršuje každým dňom, čo sa týka medzinárodného práva a stanoviska Európskej únie. Toto spočíva e, v tom, že chceme podporiť rozvoj demokracie vo Venezuele. My už e, musíme si pripomenúť, že medzinárodná situácia spôsobila, že sa ten režim dostal do tej situácie, ktorej je. Musíme povedať, že je tu tragédia tisícov eh, obyvateľov Venezuely a my a predovšetkým, eh, čo sa týka aj um, tehotných žien, 7 dolárov za mesiac, to je normálna eh, mzda, ktorú tam dostávajú. Čo sa týka samotnej Venezuely, je potrebné distribuovať humanitárny pomoc. Táto humanitárna pomoc síce nevyrieši tú situáciu, ale pomôže zlepšiť Eh, život eh, ľudí tam v krajine. Je potrebné takisto, aby sme eh, podporili partnerské organizácie. Európska únia musí takisto pomôcť, pomôcť občanom Venezuely a je potrebné čo najskôr čo najskôr poskytnúť pomoc a využiť pom- aj polskú reťaz pomocných organizácií, ktoré sa nachádza v krajine. Ďakujem. Ďakujem a teraz ďalší máme nie, už tu nemám nikoho iného. Teraz tu máme spontánnu rozpravu 5 minút. Máme tu štyroch e, rečníkov. Začíname pani Bilbao Paradičia. Gracias. Ďakujem. Pani Mogherini, závery o no, situácie vo Venezuele tvrdia, že ešte urgentnejšie než predtým aktivovať humanitárnu pomoc voči tragédii, ktorou prechádza táto krajina a je treba nasmerovať krajinu do demokratického procesu. Je treba prestať vážne porušovať ľudské práva a rozbehnutý dialog už má svoj plán. Slobodné demokratické voľby a aktívna úloha pre všetkých e, aktérov. Potrebuje tu mať aktiviz- aktiváciu medzinárodného mechanizmu čo sa týka represálií a zavraždených ľudí, ďalej, čo sa týka prístupu k liečivám, tak to je treba prešetriť, je treba e, mať e, sankcie, je treba zablokovať nezákonne nadobudnutý majetok zo strany tejto diktatúry. Ďakujem. Pán Wallersmik. Thank you, president. Ďakujem pán predseda. Pokiaľ Európanu skutočne zaujíma venezuelský ľuď, tak zorganizujete dodávky potravín a liečiv v spolupráci s legitímne demokraticky zvolenou venezuelskou vládou. Možno sa Maduro nepáči, ale bol zvolený a mali by ste sa cítiť zaviazaní pomôcť ľuďom, a konať proti brutalite amerických sankcií, ktorá skutočne zraže túto krajinu na kolená. A pretože toto je taká nová forma terorizmu. Tieto sankcie zasahujú najviac tých najzraniteľnejších a tí potom veľmi trpia. Bolo by lepšie, keby Američania tá poslali e, vojsko a napadli Venezuelnou, pretože aspoň tí by sa potom mohli brániť. Toto je tá najhoršia forma vojny, hospodárskej vojny. A vaše rozhodnutie podporiť Guaida a tieto pravicové e, rozhovory. Toto, bolo obrovské, toto bola obrovská chyba. Vy hovoríte o e, to, že vás zaujíma medzinárodné právo, ale je 100% proti medzinárodnému právu to, čo robíte a e, akákoľvek právna firma vám toto potvrdí. Ďakujem. Pán Steliglea. It is obvious now. Pán predseda, teraz je, je, teraz je zrejme, že uznanie Juana Guaida ako dočasného prezidenta väčšinou v tomto parlamente bolo nielen ilegálne, e, v rámci medzinárodného venezuelského verejného práva, ale čo je dôležitejšie, nefungovalo to. A aby sem ľudia chodili a hovorili o humanitárnej katastrofe a o miliónoch ľudí, ktorí utekajú z krajiny, no a zároveň podporovať lepšie zacielené e, opatrenia, viacej sankcií. No veď hlavný dôvod, prečo títo ľudia utekajú práve tento. Je to pokrytectvo hovoriť o porušovaní ľudských práv vo Venezuele, pokiaľ ste práve podpísali dohodu s Brazíliou, kde e, prezident e, podporuje takú politiku, že by sa mohlo strieľať, zabíjať na uliciach. Pokiaľ vám ide o venezuelský ľud, tak prečo nezaručíte, že sa e, uvoľnia aktíva, ktoré boli zmrazané všade po svete, aby boli navratené do Venezuele. Preto, prečo nespolupracujete s organizáciami humanitárnej pomoci, aby sa pomohlo ľuďom, pretože pokiaľ chcete vyhľadovať, takáto politika nikdy nefungovala, nebude fungovať ani teraz. Ďakujem. Pán Milan Uhrík. Vážená pani Mogherini,

Ďakujeme. Takže skočilo 5 minút. Chcel by som povedať, že e, počas tejto e, legislatívnej periódy e, zostane, zostane 5 minút na catch the eye, tak ako to bolo doteraz. A tým, a tým, že sme mali len jednu rečničku a sme o tom nevedeli, boli tu rôzne, rôzne postupy. Ja chcem ešte raz um, udeliť slovo pani Berera Sandra, ale poprosím vás, aby ste sa koncentrovali na to, že bez ohľadu na počet, počet rečníkov v spontánnych prejavoch zostane na to vždy len 5 minút. Pani kolegyňa Berera, nech sa páči. The floor is yours. Obrigada. Estamos perante o inesgotável acervo deste Parlamento. A Ďakujem veľmi pekne. Vidím, že parlament sa zdá, že je v kríze. Eh, Európsku úniu, Európska únia atakuje suverénnu krajinu, Venezuelu, do istý, istým spôsobom. My v skutočnosti to vidíme tak, že sa snažíme systematické e, zastabilizovať celý tento región. Vieme, že tu je politická kríza, terorizm, terorizmus, e, diplomatické, diplomatická kríza. Je tu množstvo aspektov, ktoré sa spájajú práve v tejto krajine a Európska únia robí všetko preto, zrejme, aby sa tá situácia skončila a vlákoň to vyústi vo vojenskej intervencii. No e, vidíme, my vieme, že oni by samozrejme chceli žiť slobodne, chceli by slobodne voliť a slobodne si riešiť svoje problémy. Ďakujem veľmi pekne. E, zoznam je ukončený a teraz poprosím pani podpredsedničku a vysokú predstaviteľku pani Mogarini o záverečný e, prejav. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že v tomto hemicykli som ešte nikdy nepočula nikoho, ktorý by si želal um, vojenskú inváziu do inej krajiny. A dúfam, že sa to už nikdy nestane. Skutočne ma to šokuje a myslím si, že môžeme byť hrdí, že to bola Európska únia prostredníctvom svojej práce v rámci um, kontaktnej skupiny, spolupráci s agentúrami OSN že sa podarilo zamedziť akýmkoľvek myšlienkám na e, vojenskú eskaláciu zvonku, e, spoza hranice do krajiny, ale aj vnútri. Ja si myslím, že sme to boli práve my v spolupráci s humanitárnymi agentúrami, agentúrami OSMN. sme dosiahli, že sa tieto agentúry dostali do, do Venezuely, že tam mohli pomôcť venezuelskému ľudu. A ja som hrdá na to, že my sme boli, a asi naďalej sme najväčším donorom venezuelskému ľudu. Myslím si, že by ste na toto mali myslieť a skutočne dúfam a budem tu už len pár mesiacov v tomto úrade s vami spolupracovať, ale dúfam, že v tých piatich rokoch, ktoré vás čakajú, si uvedomíte, že nie je dobrý nápad si predstavovať vojenský zásah v nejakej krajine. Ako Európanka som z toho skutočne vydesená, pretože my, čo, sme žili, čo žijeme v Európe, vieme, čo to znamená, keď je niekde vojna. No a hodnota našej práce vychádza z našej histórie. Naša história je plná krvi a ukazuje, že vojna nikdy nie je dobrá možnosť. Myslím si, že v tomto hemicykli je dosť veľká zhoda, nie je plná, to rešpektujem. Ohľadom toho, že je treba naďalej pracovať v tomto zmysle, že je treba trvať na mierovom riešení, že je treba vylúčiť akékoľvek vojenské zásahy. Po druhé, že treba pracovať na demokratickom riešení, že prídu čoskoro prezidentské voľby so všetkými zárukami toho, že budú konečne slobodné a spravodlivé. To tak predtým nebolo. No a po tretie, toto všetko zahrňa dialog, diplomatické úsilie, plnú podporu, ktorú my sme podporovali, poskytovali ešte predtým, než začali tieto rokovania vedené Norskom. My podporujeme tieto rokovania, ale samozrejme nechceme byť naivní, pretože vieme z minulosti, ako to vyzeralo s ostatnými rokovaniami. Tam sa ukázalo, že je to veľmi ťažké a k to neviedlo. Ale je treba jasne nastaviť podmienky a mať jasné stanovisko. Myslím si, že aj my, a myslí si to aj Európska rada, myslíme si, že je treba podporiť túto príležitosť eh, na to, aby došlo k jasnému prechodu k demokracii a to politickými prostriedkami, ktoré zahrňajú tiež sankcie a to chcem povedať jasne a zdôrazniť. Všetci, čo tu sedíte, tak viete, akú politiku robí, akú nerobí Európska únia, aké opatrenia máme. Opatrenia EÚ nie sú namierené voči tejto krajine alebo voči obyvateľstvu sú namierené voči jednotlivcom, ktorí sú zodpovední za vážne porušovanie ľudských práv. A to chcem povedať veľmi jasne. No a v neposlednom rade humanitárna podpora. Myslím si, že potrebujeme naďalej poskytovať predovšetkým e, zdroje. Ja som hovorila z LOKOK. Máme tam... A ten mi, LOKOK mi hovoril, že čo sa týka našej humanitárnej pomoci, tak tam je hlavným problémom nedostatok zdrojov. A to je veľa väčší problém než dostatočný prístup. Takže my ako Európania musíme zaručiť prísun tejto pomoci našim bratom a sestrám vo Venezuele. Máme tam aj niektorí, možno aj rodinu, alebo niektorí to, čo tu sedíme. Takže máme povinnosť podporiť venezuelský ľud, o tom nie je pochybnosti, ale taktiež máme povinnosť žiadať o navýšení humanitárnej pomoci, pretože sa pretože síce musíme poskytovať e, pomoc pri rokovaní, ale neseme ignorovať humanitárne utrpenie venezuelského ľudu. A taktiež je treba podporovať prácu Michel Bašele, vrátanie dotočných opatrení, pokiaľ členské štáty jednomyselne sa budú domnievať, že je to potrebné, je treba podporovať jej prácu, jednotlivo namierenými opatreniami, ktoré môžeme zaviesť po jej nedávnych správach ohľadom porušovania ľudských práv, skutočne vážneho porušovania. Takže myslím si, že môžeme takýto prístup až z veľkej miery podporiť, pretože je treba hovoriť silným hlasom za Európsky parlament, za európske inštitúcie. Toto bude kľúčové preto, aby sme mali naďalej kľúčovú úlohu v spolupráci s ďalšími krajiny v tomto regióne, s Kolumbiou, Brazí s Brazíliou, s Mexikom, s krajinami, ktoré sú súčasťou medzinárodnej eh, kontaktnej skupiny. Je treba, aby Európa taktiež aktívne hľadala riešenia, ktoré budú zároveň demokratické a mierové. Ďakujem. Dank, Srdečná vďaka pani podpredsednička Mogarini záver, na záver tejto rozpravy mi dovolte informovať, eh, že, sú, že bolo podaný, podaných eh, 6 žiadostí na eh, uznesenie. Hlasovať sa bude vo štvrtok a rozprava k tomuto bodu dnešného programu je týmto ukončená. Prejdeme k ďalšiemu bodu programu a to je prehlásenie pani podpredsedničky vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k situácii v Perskom zálive a poprosím pani Mongarini, aby ste sa zase ujala slova. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Perský záliv je veľmi blízko Európy, je súčasťou nášho regiónu a bezpečnostná situácia e, v zálive úzko súvisí s našou vlastnou bezpečnosťou. Vždy sme hovorili, že zachovávanie jadrovej dohody pre Irán je pre nás, e, Európanov, ale aj pre celý svet e, bezpečnostným záujmom. A teraz je to čoraz dôležitejšie. Nechceme, aby sa tu stupňovalo napätie v tomto regióne a takisto nechceme, aby tu dochádzalo k pretekom zbrojení e, v regióne, ktorý už pozná toľko napätia. Situácia na Blízkom východe je dostatočne e, zložitá a bola by ešte zložitejšia, o mnoho zložitejšia, než je dnes e, keby sme nemali túto dohodu. Vždy sme tu hovorili a rastie tu koncenzus v tejto otázke dokonca aj tí, ktorí boli skeptickí, veľmi skeptickí, pokiaľ je túto dohodu, chápu dnes, že situácia by bola o mnoho horšia bez tejto dohody. Toto počujem vo všetkých svojich rozhovoroch, predovšetkým s regionálnymi vodcami v Perskom zálive. Súčasné napätia sú napätia, na ktoré mysleli aj vodcovia Iraku a Kuwaitu, ktorých som stretla minulú sobotu a nedelu. Spolu sme hovorili o tom, ako môžeme pomôcť vyhnúť sa ďalšiemu stupňovaniu napätia a, a aké iniciatívy môžeme priniesť tomuto regiónu, aby sme priniesli úvodnú úroveň porozumenia a dôvery medzi hlavnými aktérmi. Nikto nehovorí, že chce vojnu, nikto nevyhlasuje, že Vojna je úmyslom v regióne. Nikto nič také nehovorí. Ale problém je, že predovšetkým v takomto regióne e, zlé výpočty môžu viesť k nebezpečným špirálam konfrontácií a preto my vyzývame všetkých príslušných e, aktérov, aby sa obmedzili, aby rozmýšľali racionálne. Preto sme robili všetko, čo je v našich silách, aby sme zachránili jadrovú dohodu, e, odkedy USA e, zrušilo svoju účasť v tejto mhm. dohode. A chcela by som povedať, že všetkých 28 členských štátov potvrdilo náš náš spoločný úmysel urobiť všetko preto, aby sme zachovali túto jadrovú e, dohodu aj za takýchto nebezpečných a um, ťažkých okolností. Všetci poznáte situáciu. Nikdy ešte asi nebola taká zložitá, ako je dnes. 14 mesiacov potom, ako sa USA stiahli z tejto dohody, Irán oznámil, že um, postupne bude znižovať e, mieru dodržiavania e, dohody. E, potom je tu agentúra pre jadrovú energiu. Táto agentúra potvrdila po mnohých rokoch, kedy Irán dodržiaval plne dohodu, že Irán teraz zvyšuje zásoby jadrových materiálov a e, takisto zvyšila mieru obohacovania e, uránu. E, ministri zahraničia Francúzska, Nemecka a Spojeného kráľovstva boli tí, ktorí tiež naliehajú na Irán, aby plne dodržiaval túto dohodu. Irán dodržiaval plne túto dohodu až to v súčasnosti, ale teraz e, už ju nedodržiava. E, to, čo Irán momentálne koná, sa stále dá zvrátiť a Irán sa môže vrátiť k tejto dohode. Čím dlhšie pôjde Irán po tejto ceste, tým ťažšie bude technicky e, urobiť krok späť. My máme veľmi jasnú žiadosť voči Iránu. Plne dodržiavajte dohodu tak, ako ste to robili doteraz. Toto je náš záujem, toto je záujem Iránu, toto je náš kolektívny záujem a je to ten istý záujem, ktorý nás viedol k tomu, aby sme uzavreli jadrovú dohodu s Iránom. Vedeli sme totiž, že takáto dohoda je v našom záujme nás všetkých a je aj v záujme kolektívnej bezpečnosti na celom svete. Na našej strane my ako Európska únia a členské štáty e, sme e, zintenzívnili úsilie, aby sme sa pokúsili zmierniť e, dôsledky amerického rozhodnutia odstúpiť od tejto dohody a uvaliť sankcie na Irán. V júni organizácia, ktorá dohliada na um, dodržiavanie dohody a potom e, Francúzsko, Nemecko, e, Veľká Británia, e, Čína a Japonsko sa stretli a bolo to veľmi zložité stretnutie, ale hovorili sme o tom, že treba urobiť všetko preto, aby Irán dodržiaval dohodu vo Viedni. Na spoločnom stretnutí sme sa rozhodli, že naši experti by sa mali e, dohodnúť, ako e, odvážať obohatený urán a radioaktívnu vodu z Iránu, čo je mimoriadne dôležité. Deň, v ten deň, ako sme sa stretli vo Viedni, Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo, e, ohlásili, že Instex, nástroj pre Irán, funguje. Je to niečo, na čom pracovali celé mesiace. Európska únia a môj úrad sprevádzal tento proces a teraz tento nástroj konečne funguje a spracúva svoje prvé transakcie. V ten istý deň 7 členských štátov EÚ vyhlásilo, že sú ochotné pripojiť sa k mechanizmu a včera na rade Viaceré členské štáty e, vyhlásili, že uvažujú o možnosti pripojiť sa k Instexu. E, takisto vedieme rozhovory s krajinami mimo EÚ, ktoré by sa mohli pripojiť k Instexu, pretože zachovanie jadrovej dohody e, s Iránom nie len v záujme Európy, ale mnohí na celom svete majú rovnaké obavy ako my, pretože sa boja pretekov v zbrojení, eh, hlavne pokiaľ ide o jadrové zbranie v tomto regióne. Takže zachovanie tejto dohody nie je iba v našom záujme, ale aj v záujme stability a je to aj spoločná zodpovednosť všetkých na celom svete. A opäť by sme si mali raz pripomenúť, že dohoda nie je bilaterálna, ani len viacstredná dohoda. Je to uznesenie, rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN, ktorá bola prijatá jednomyselne, takže je to celosvetový záujem zachovať túto dohodu a postarať sa o jej plné dodržiavanie. My na našej strane ako Európania robíme všetko preto, aby sa dodržiavala. Nikdy sme si nemysleli, že to bude jednoduché a skutočne to vôbec nie je jednoduché, ale čo sa snažíme dosiahnuť je veľmi dôležité. A musím povedať, že je to niečo, čo sme ešte nikdy nezažili. A som si istá, že keby nebolo nás, tak tá dohoda by v prvom rade vôbec neexistovala a pravdepodobne e, by ani dnes nebola nažive. E, vždy sme hovorili, že akékoľvek porušenie dohody s Iránom iba destabilizuje náš región a e, bude iba zvyšovať napätie a násilie a e, nedávne udalosti, obávam sa, potvrdili to, čo sme e, povedali. Našim cieľom je snažiť sa o to, aby veci fungovali lepšie a aby sa uberali pozitívnym smerom. Myslím si, že dnes by nikto nemal podceňovať riziko, ktoré stupňovanie napätia predstavuje pre nás všetkých e, v Európe, na Blízko východe a na celom svete. Preto je v našom záujme urobiť všetko preto, aby nedošlo k stupňovaniu tohto napätia. A naša voľba je veľmi jasná. Budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zachránili túto dohodu. Budeme pokračovať v tom, aby sme boli hlasom rozumu a budeme uh, to, v tom pokračovať pre našu vlastnú bezpečnosť a pre mier v regióne a na celom svete, pretože vieme, že ak sa vyskytne nejaký problém, musíme e, zachovať komunikačné kanály a kanály pre spoluprácu otvorené a musíme investovať do diplomatického riešenia e, problému. E, ďakujem veľmi pekne a prvým rečníkom je pani Michaela Šojdrova. Ďakujem, vážená pani vysoká. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani vysoká predstaviteľka, vážené kolegyne a kolegovia. Ďakujem vám za vašu veľmi podrobnú správu týkajúcu sa aktuálneho vývoja. Situácia v Perskom zálive sa vyostruje a e, táto miesto zostáva neurologickým bodom svetového mieru. E, Tadiaľ to prúdi naviac ropy a tekutého plynu na svete. E, schopnosť Iránu vojensky zablokovať e, e, záliv je dôležitým aspektom pre e, vyrovnanosť európskej ekonomiky a stability. Európska únia musí robiť všetko preto, aby Irán neustúpil od dohody o jadrovom programe a aby celá situácia neeskalovala. Pani vysoká predstaviteľka, vy ste o tom hovorila, vy ste hovorila o tom, čo sa práve v týchto dňoch prejednáva. Európska únia musí, byť, musí postupovať jednotne a musíme nájsť spôsob, ako Irán prinútiť, aby dohodu dodržia, dodržo, dodržiaval um, aj keď Spojené štáty od dohody odstúpili a zavedli sankcie. Chcem vám dohod- my si neprajeme žiadne nové sankcie od Irán, pre Irán, ale chceme, aby Irán, Irán túto dohodu dodržiaval. Ďakujem veľmi pekne, pán Picuja, Tonino, nech sa páči. Ďakujem, pán eh, predseda, pani vysoká eh, predstaviteľka, táto dohoda je naozaj eh, veľkým diplomatickým úspechom a trvalo celé roky, kým sa táto dohoda dosiahla. Nová administratíva za oceánom však sa stiahla z tejto dohody a Dohoda je kľúčom pre nešírenie jadrových zbraní a pre celosvetový mier a bezpečnosť. Je v záujme celosvetovej komunity vrátane EÚ, USA a Iránu, aby táto dohoda sa dodržala. Preto musíme konať, musíme urobiť viac preto, aby sme zachovali túto dohodu. Musíme urobiť všetky opatrenia preto, aby sme zabezpečili hmatateľné ekonomické prínosy a Pritom musíme ale pripomínať našim iránskym partnerom, aby dodržiavali túto dohodu. Stupňovanie napätia medzi Iránom a USA je veľmi kritické. Európska únia musí zabezpečiť jasné európske stanovisko a dodržiavanie medzinárodného práva. Ďakujem. A teraz pani Natalie Loaso. Ďakujem pekne, pán predseda. <laughs> Európska únia eh, zohrávala veľkú a dôležitú úlohu eh, pri stiahnutí eh, Európskej únie a my si myslí, že potom ako sa USA stiahli z dohody táto disbalancia ešte väčšia. Je dôležité, aby sme, do, aby sme sa zasadili o dodržiavanie e, e, nukleárneho neozbrojovania. E, je dôležité, aby sa teda aj síce jednostranne, aj extrateritoriálne táto dohoda dodržiavala. Irán má určité stránky, ktoré sa mu poskytli, čo sa týka obohacovania uránu a Perský záliv sa nachádza v, vo veľmi zlej situácii, plnej napätia. A preto e, sú aj tie rizika konfliktu v Perskom zálive vyššie ako bolo predtým a tá situácia aj našich podnikov samozrejme a našich firm, ktorí tam pracujú, je ohrazená. Čo, aké opatrenia navrhujete? Čo navrhujete urobiť? Ako, sa, ako môžeme deeskalovať túto situáciu? Uh, a čo urobiť preto, aby Instex skutočne fungoval a aké iné prostriedky prípadne sú tam e, k dispozícii. Pani Anna Neumann, nech sa páči. Vážená pani vysoká predstaviteľka, vážení kolegovia, jadrová dohoda s Iránom bola diplomatickým úspechom zjednotenej Európskej únie a bola to dohoda, ktorú E, vyjednala žena a pani Mogherini, vy ste boli súčasťou tohto rokovacieho procesu, ale o 4 roky neskôr e, je tento úspech ohrozený. Je ohrozený, pretože nezodpovedný americký prezident ohrozuje túto dohodu. Je ohrozená, pretože iránsky režim opäť začína obohacovať a urán a zintenzívne toto obohacovanie uránu, ale je to aj nebezpečné, pretože e, zahraničná politika EÚ je nedostatočne e, silná preto, aby e, niečo urobila. Súčasná diskusia ukázala, že stačí iba jedna iskra, ktorá vystupňuje napätie tak, ako nikto nechce. Musíme robiť všetko preto v nasledujúcich dňoch a týždňoch, preto aby Eh, nedošlo k stupňovaniu napätia v regióne, ktorý už eh, je zničený vojnou. Eh, preto vítame rozhodnutie, ktoré prijala Rada pre zahraničné veci včera. Áno, USA, Irán musia sa spolu rozprávať, ale chcem, aby EÚ tiež zvolala medzinárodnú konferenciu, takú, aká bola pre Irak. Tam by sa mohli zúčastniť všetci regionálni aktéry a mohli by tam hľadať riešenie. Ale jedna vec musí byť jasná. To sa dá urobiť iba pred, vtedy, keď sa budú riešiť aj porušenia ľudí e,